tu, vyplo sa mi hlasovacie zariadenie. Dúfam, že môj e, hlas bol zaznamenaný. Chcela som na to aspoň takto ústne upozorniť. Takže overíme si to hovorí pán predseda. Zo strany EP, EPP a SND mám následujúci návrh vymenovania do parlamentných výborov. Vo výbore Envy kolega Ulmer, vo výbore pre dopravu kolega Kosa a vo výbore pre polnospodárstvo kolega Andrie. Pýtam sa, či sú námetky voči týmto e, návrhom. Zdá sa, že nie, takže e, tieto nominácie sú platné. Na začiatku budúcej plenárnej schôdze budete mať k dispozícii